spolahlivé informácie a nesmieme z tohto procesu vynechať národné parlamenty ani Európsky parlament. Európsky parlament musí byť zahrnutý do komunikačného procesu, tak ako je to aj, národ, ako aj národné parlamenty. Ďakujem, pán Karas. Rozpravu sme skončili. Zajtra budeme hlasovať o tejto téme a prejdeme k ďalšej téme. Pán Varnie tu zostane, takže teraz e, tu máme vyhlásenia komisie o pokutách ukladané komisie v prípadoch porušenia antitrastových pravidel. Takže pán komisár. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani e, predsednička. Vždy s veľkou radosťou e, k vám prichádzam, tak je to aj dnes. No a v mene môjho kolegu, pána Almunia, ktorý e, má pracovnú večeru, e, Čína, Európska únia v tejto chvíli, tak e, vy ste požiadali komisiu, aby hovorila o svojej politike v oblasti pokutách ukladaných komisiou v prípadoch, v prípadoch porušenia antitrastových pravidel. A, a teda mm, komisia musí bojovať proti e, e, takýmto prípadom porušovania pravidel, musí ich postihovať, pretože ide o podniky a spotrebiteľov v rámci jedno, vnútorného trhu. Našim hlavným nástrojom sú pokuty e, podnikom, ktoré e, robia takéto, e, alebo používajú takéto postupy, alebo zneužívajú svoju monopolnú pozíciu. Tieto pokuty sú stanovené podľa príslušných smerníc boli prijaté len pred 4 rokmi. Tiež e, podniky, ktoré spolupracujú, majú znížené pokuty, napríklad keď nás upozornia na existenciu určitej dohody, kartelu, alebo podnik, ktorý akceptuje uzavrieť e, dohodu s komisiou teda toto si vyžiadalo veľa času a zdrojov. Podniky ale nemôžu vydať viac ako 10 e, svojho ročného obratu, čo predstavuje strop v rámci pokuty, ktorá môže byť maximálna. E, pokuty sú našim hlavným nástrojom, preto nechceme v budúcnosti vylúčiť zavedenie sankcie pre e, fyzické osoby, administratívne sankcie viaceré členské krajiny to povolili my chceme pozorne preskúmať právne dopady a dôsledky a politické dôsledky takéhoto vývoja. Či je teda na, treba navrhnúť formálny právny rámec, je to článok 23 nariadenia 1 2003 2003, to je právny základ a to sú tzv. usmernenia pre pokuty. Tento článok 23 hovorí o základe ako aj o strope týchto pokút a upresňujú sa tu aj e, modality, teda ich používania. Európsky právny systém e, musí E, mať škálu takýchto pokút a usmernenia, ako sa vypočítajú definitívne tieto pokuty. Existuje to v Nemecku, v Spojenom kráľovstvu, v Holandsku, aby sa tam uplatňovali pravidla hospodárskej súťaže. Vidíme len jeden dôvod návrhu novej legislatívy, e, pokiaľ ide o pokuty EÚ v prípadoch e, porušenia antitrastových pravidel. Druhá otázka, či je potrebné revidovať usmernenia predtým, ako sa bude hovoriť o sumách jednotlivých pokút, e, aké sú náklady takýchto dohôd, tak škody spôsobené 18 takýmito kartelovými dohodami, ktoré boli v roku 2005 až 2007, obsahujú, e, dosiahli skoro 8 miliard eur. môže dôjsť k nárastu cien o 10 až 30 Je teda ťažké odolať takémuto pokušeniu bez toho, že by sme tu mali prísnu legislatívu v rámci hospodárskej súťaže. Naše pokuty sú v rámci stropov, e, ktoré trestajú nelegálne správanie, sú vysoké, ale odzrkadľujú spôsobené škody a nelegálne zisky e, členmi takýchto kartelov. Chceme tiež efektívne odradiť týmito pokutami podniky, ktoré by v budúcnosti chceli takto postupovať a preto nevidíme žiadny dôvod meniť e, usmernenia 2006, pokiaľ ide o kalkuláciu pokut. Tretia a posledná otázka, či je potrebné znížiť e, pokuty počas krízy. Vedzte, že veľmi pozorne skúmame finančnú situáciu podnikov, ktoré ich neschopnosť platiť niekedy e, skresľujú a teda Napríklad v prípade nedávneho rozhodnutia, ktoré sa týkalo sanitárnych produktov pre kúpeľne alebo mm, určitého druhu ocele, sme znížili o 70 e, takéto pokuty. Čiže nie je v našom záujme vylúčiť podniky z trhu. Je to práve naopak. Veľmi často pravidlá hospodárskej súťaže sú uplatnené preto, aby nové podniky mohli vstúpiť na trhy a vykonávať tam uh, férovým spôsobom svoju činnosť. Ďakujem vám. Ďakujem, pán komisár. Slovo v mene skupín najskôr má pán Len na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. My som, som chcela poďakovať eh, komisii aj za flexibilitu. Eh, pán komisár na to už poukázal, že v niektorých oblastiach, na v stavebníctve, vo vzhľadom k tomu, že došlo k um, zniženiu konjunktúry alebo zniženiu vývoja, došlo k udeleniu niektorých Pokut, Potom tu existujú problémy, ktoré majú potom firmy s platením. Myslím si, že komisia reagovala zodpovedajúcim spôsobom aj vo vzťahu k problematickej finančnej situácii niektorých podnikov. Ja vítam takúto flexibilitu komisie, aby som chcel položiť aj tak otázku, že či systém udelovania pokut e, zodpovedá vlastne právnemu štátu. Pretože ja by som povedala, že sa o tom dá pochybovať lebo nariadenie jedno z roku 2003 dáva komisii pri udelovaní pokút veľký manevrovací priestor a nie sú veľmi konkrétne kritéria v legislatíve. A bolo by dokonca možné sa domnievať, že rozhodnutie nie je tým pádom podložené dostatočne dobrým právnickým spôsobom. Európsky súdny dvor, teda Európsky súd prvej inštancie, doteraz e, nepoukázal na žiadne nedostatky. A vedel by som si teda predstaviť aj inú situáciu a pretože vstúpila aj do platnosti listina základných práv a možno by sa rozhodnutia súdu mohli podľa toho aj zmeniť a mali by sme o tom aj trochu pouvažovať. Ja vítam, že sa komisia zamýšľa nad kritériami pre e, udelávanie pokút a sankcií a že sa zamýšľa v tom zmysle, že by chcela zmeniť e, nariadenie 1 2003, najmä v, tomu, v, takom, v takých otázkach, že je treba zmeniť kritéria pre udelávanie pokút a sankcií. Ja si myslím, že je to treba aj riešiť aj v súlade s problémami v členských štátoch. Ďakujem, pán Sánchez, vedel na dve minúty. Barnier, e... Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, otázka sankcií a pokud je veľmi dôležitá je to otázka, akým spôsobom reagujeme na ehm, podnikateľské prax alebo na nekalú hospodárskú súťaž. E, e, je to samozrejme, že nechceme podporovať porušovanie a proste musíme vlastne, musia byť akékoľvek pokuty, musia odrádzať e, podnikateľov, aby ne, nepostupovali nesprávnym spôsobom alebo aby nemarili hospodárskú súťaž. To je v poriadku. Komisia mm, má veľkú právomoc v určovaní výšky pokuty, ale nemala by to byť také ľubovoľné. E, mali by to byť kritéria, mali byť pravidlá a zároveň aj záruky, samozrejme aj určité súdne záruky, nariadenie 1 e, z roku 2003, potom usmernenie z roku 2006, ako aj oznámenie komisie k programu z roku 2006. E, to všetko vyzerá, že to funguje celkom dobre, ale systém sa dá zlepšovať práve na báze skúseností a odporúčaní odborníkov aj, aj na báze určitých legitívnych požiadaviek ekonomických operátorov. Určite je potrebné zlepšiť aj transparentnosť. Mali by sme považovať, aký to má vplyv na malé stredné podniky, zamestnanosť a celkovo um, o prežitie alebo schopnosti podnikov prežiť. Takisto treba vzať do úvahy aj jednoducho, aké sú, aká je úroveň sankcia, pokud na samotnej úrovni členského štátu. Keď sa teda určuje samotná pokuta, je treba sa pozrieť aj do určité veľmi e, také konkrétne alebo konkrétne informácie, ktoré sa týkajú samotného konkrétneho hospodárskeho subjektu. Takže musíme sa na, toto, na tieto otázky dívať eh, individuálne a mm, aby sme teda ne, eh, neporušovali alebo nemarili hospodárskú súťaž. Vážený pán predsedajúci, súhlasím s tým, čo povedali predrečníci a vítam výpoveď komisára, pretože som naozaj pozorne načúvala a zdá sa mi, že komisia chce prijať návrhy Európskeho parlamentu, ktorý, ktoré boli zakorporované do návrhu o hospodárskej súťaži do istého sofistikovaného súboru opatrení a pokut. Hovorilo sa aj o výške pokut a sankcií, pretože e, myslím si, že musíme byť odvozretní, aby sa toto nezmenilo na ideologickú debatu. Táto debata o pokutách, pretože tu ide o celý súbor opatrení, ktoré majú e, vyriešiť antikorupčné praktiky. Veľmi správne ste spomenuli, spomenuli újmu spoločnosti a spotrebiteľom, ktoré takto môže vzniknúť. A e, rada by som povedala, že naozaj sankcie a pokuty by mali v rozumnej miere byť používané, ale keď sa firmy stiažujú na to, že sú na ne uvaľované pokuty, môžu sa im vyhnúť, ak by sa nespájali do kartelov. To je predsa najlepší spôsob, ako sa vyhnúť veľmi vysokým pokutám. Minulý rok sme žiadali o návrh zo strany Európskej komisie na sofistikovanejšie, prepracovanejšie nástroje a súbory nástrojov, kde by sa vyskytovala aj individuálna zodpovednosť. Tu ste spomenuli transparentnosť, zodpovedanie sa za svoje činy, kratšie procedurálne postupy, právo na riadne, riadnu obhajobu v súdnom procese, mechanizmus e, efektívnosti v ďalších veciach a takisto programy pre korporácie, ktoré by nastolili isté štandardy. Chcem sa spýtať, či komisia prichádza s takýmto názorom. Uvedomujeme si, že to je všetko veľmi komplikované, keď musíme zjať do úvahy národné právomoci celoeurópske právomoci, ale všetci myslím si, že chceme, máme spoločný cieľ, aby trh fungoval. Ďakujem, slovo má teraz pán Gozes na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Spomínam si, že pred niekoľkými rokmi som položil otázku k vtedajšiemu komisárovi pre hospodárskú súťaž, či ste si uvedomili alebo zmerali ste užitočnosť pre spotrebiteľov tých pokút, ktoré ste stanovili a ktoré tento komisár teda povedal, že získal som toľko miliónov e, e, eur e, za pokuty. Odvtedy boli urobené štúdie o tom, aká je realita predsudkov a chcel by som upozorniť na dva aspekty. Prvý z nich je ten, že je to na základe obratu skupiny tá stanovená tá pokuta. Ja nechcem brániť nejaký podnik, ale môže to byť malý podnik v rámci skupiny a tu je to potom trochu zvláštne, hlavne keď e, ide o rozličné právne subjekty. Druhá vec, pán komisár, a vy to hovoríte, a nie vaši kolegovia, často hovoríte, že je potrebná prevencia. Máme prevenciu, e, čo je lepšie ako represie, určite je to efektívnejšie. Otázka, ktorú kladiem, je tá, či tieto pokuty, veľmi veľké, vždy sú na prvých stránkach novín, majú prevenčnú e, silu. A e, pokiaľ ide o sumy tých e, pokút, keby sme privilegiovali radšej počet tých kontrol, nie výšku tých sum, by bolo lepšie, pretože dosahujeme niekedy sumy, ktoré si vyžadujú mnoho rokov na splatenie. Nesmieme sa utopiť v číslach. Skôr sa pozerať na dopady pre podnik, vrátanie obdobia, kedy e, hospodárska klíma je zlá. Nemôžeme skresľovať pravidla hospodárskej súťaže, sankcie sú oprávnené, ale musí to byť propočné a z tohto dôvodu kladieme otázku, či komisia zmenila svoje pravidlá Myslím, že predtým ste odpovedali nie a podľa mňa je to škoda. Ďakujem pekne, pán Gozes. A teraz má slovo pán Skinner na dve minúty. Ďakujem za slovo. Neviem, či majú firmy 400 rokov, aby splatili svoje pôžičky. Dosť uh, sa mi to zdá drakonické, takéto zákroky, ale vážený pán komisár, dnes večer eh, nie ste v situácii, že by ste sa mali politicky vyjadrovať, ale Napriek tomu by som chcela adresovať pánu komisárovi Almuniovi otázky na tému, ktorú, na ktorú hovoríme dnes večer. Mám otázky. Naozaj komisia vypracovala vyhodnotenie dopadu pre usmernenia do roku 2011? Pán Almunia slúbil, že takéto niečo, alebo naznačil, že sa takéto niečo urobí. Dúfal som, že dnes sa dozviem o aktuálnom stave veci. Rád by som bol uistený, či je tomu tak. Po druhé, počuli sme dnes večer, že sa zameriavame na sankcie a pokuty. A to, tieto sú zamerané na firmy, ktoré porušia hospodárskú súťaž. Možno, že tu budú stále vyššie a vyššie pokuty, ale zdá sa, že firmy to vôbec neodrádza, že to stále naďalej robia, porušujú hospodárskú súťaž. Ale čo sa týka dohody o cenách, kartelových cenách, menšie firmy, ktoré závisia od tých väčších, možno sú oveľa viac ovplyvnené činmi týchto veľkých firiem a potom musia platiť pokuty za niečo, čo vôbec nespôsobili. Čo s tým chce spraviť komisia? Chce komisia prijať iný prístup k týmto menším firmám v Británii napríklad? To znamená, že prepušťam riaditeľov namiesto toho, aby sme udelovali pokuty. To znamená, že viníci sa prepustia, ale firma prežije. To je možno zaujímavejšia filozofia. Možno by sme si to mohli požičať z Británie ako model alebo pilotný projekt odskúšať. Sú ešte ďalšie príklady. Som si istý, že sme si, si vypočuli aj ďalšie námety z iných krajín, kde robia niečo podobné. Myslím si, že by sme mali pristupovať k tejto veci inteligentne a tým pádom urobíme oveľa viac pre ľudí, ktorí si udržia pracovné miesta, pre firmy a riaditeľe budú prepustení na základe lepšej filozofie boja proti kartelom. Ďakujem, pán Skinner. V rámci Catch the Eye poprosím pani Skinner na minútu. Vážená pani predsedajúca, vítam to, čo povedali kolegovia dnes večer. Myslím si, že my tu v snemovník sme sa vyjadrili k sankciám, ku kartelom. Chceme sa vyjadriť proti hospodárskej súťaži a postaviť spotrebiteľov na prvé miesto. Prvá otázka, ktorú chcem položiť komisii, je podobná, akú položil pán Gozes a iný. Čo môžeme urobiť lepšie v oblasti prevencie? Naozaj nie je lepšie sa zoznámiť s praxou v iných členských štátoch, ako to povedal pán Skinner. Nemôžeme sa radšej venovať vine správnej rady alebo riaditeľov ako pokutám? Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, pani Stiller. A posledný rečník, pán Kelly. Tiež máte minútu. Článok 82 z roku 92 hovorí tiež o týchto záležitostiach, o kartelových úpravách cien, dohodách o cenách a podobne. Myslím si, že je to niečo, čo vzbudzuje obavy, ale mali sme problémy so zlepšením situácie v tejto sfére, ako sme všetci počuli. Antitrustové zákony už pochádzajú z roku 2009, Napriek tomu sa ceny stále zvyšovali a skôr sme smerovali k deflačnej špirále než k inflačnej v mojej vlastnej krajine. Napríklad, keď prší, tak cena dobytka automaticky klesne. Chceli by sme sa pozrieť na usmernenia, na podmienky, ktoré by mali byť ďaleko siahle a Chceli by sme sa bližšie zoznámiť s politikami, ktoré chcete aplikovať. Myslím si, že pán Skinner tu predniesol veľmi zaujímavý návrh. Povedal, nech platia za vinu riaditeľia firiem a nie, netrestajme sankciami firmy. Toto by sme mali zvážiť. Ďakujem za možnosť prehovoriť. Ďakujem a teraz má slovo pán komisár, aby uzavrel túto diskusiu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Počul som viacero argumentov či e, žiadostí a tieto odovzdám môjmu kolegovi Joachimovi Almuniovi, ktorý mojim hlasom vám chce povedať, že on sám si myslí, že nie je e, dôvod navrhovať legislatívu úplne novú k pokutám, pretože nariadenie 1.2003, ktoré som spomenul, ktoré už existuje, nám môže v budúcnosti veľmi dobre poslúžiť. Pokiaľ ide o usmernenia, Komisia sleduje ich uplatnenie a je otvorená akýmkoľvek návrhom na zlepšenie. A z tohto pohľadu to, čo ste povedali, je veľmi užitočné, pán Lené, pán Skinner. My nie sme proti určitej pružnosti v praxi e, pokút a uplatnenia nariadení. E, aby sa vzala do úvahy hospodárska situácia, ktorá je ešte stále ťažká, ale momentálne vám musím povedať, že pán Almunia nevidí dôvod revidovať usmernenia na rok 2006. Z roku 2006 je spokojný s tým, ako fungujú tieto usmernenia. Sú dostatočne pružné, ukázalo sa to aj v kríze a zvládli sme ťažkú finančnú situáciu niektorých podnikov, ktorú ste spomínali tam, kde sú záväzné tie pokuty, tak to znamená, že je to právna bezpečnosť pre podniky, pretože komisia nemôže e, sa im vyhnúť bez toho, že by to správne odôvodnila. Ak sa odkloníme od týchto usmrnení, tak to môže byť e, súdom zamietnuté takéto rozhodnutie. Pani Inveld, rozličné sankcie, teda iné ako pokuty, musíme hodnotiť, aké opatrenia sú tu možné, ako sa to dá zaintegrovať do súčasného právneho rámca, či alternatívne sankcie existujú v členských krajinách. E, zdá sa, že sa používajú iba veľmi málo prípadov prípadoch a pokuty sú hlavnou sankciou. E, princípy tejto diskusie sú dva. Individuálne sankcie nesmú spochybniť náš súčasný systém kontroly porušovania pravidiel, e, hlavne pokiaľ ide o nevinu. Potom po druhé, riaditeľia alebo E, zamestnanci boli individuálne sankcionovaní, to nejakým spôsobom neznižuje e, zodpovednosť podniku v prípade porušenia pravidel hospodárskej súťaže a komisia si myslí, že súčasná úroveň pokút a jednotné uplatňovanie pravidel e, hospodárskej súťaže sú dobrým odradzovacím prostriedkom, aby sa tieto subjekty nesprávali proti pravidlám vnútorného trhu. A posledný bod. Uh, administratívny systém, ktorý kontroluje dobré uplatňovanie e, pravidel hospodárskej súťaže, ten má veľa, veľa výhod, pôsobnosť súdu to podporuje. Pán Sančes predsedo hovoril o transparentnosti, to ma neprekvapuje, pretože sme mali s ním iné diskusie o dozore. Je tu možné zlepšenie, máme pružnosť e, v usmerneniach, ktoré som uh, Eh, evokoval a teda postup bad practices eh, je tu teda možný. Sú tu sofistikovanejšie programy alebo nástroje. Pani Indveld pán Stiller, pán, pani Stiller, pardon, hovorila o tejto otázke. prostredníctvom compliance program. Teda je to vítané. Myslíme si, že podniky tieto compliance program brajú, berú vážne pardon, a prevencia je vždy lacnejšia ako represia alebo pokuta a pán Skinner a pán Kelly hovorili o podnikoch, ktoré trepia týmito trestami, sociálne problémy, ktoré to môže spôsobiť to sledujeme veľmi pozorne, teda vývoj v členských krajinách, zvlášť pokiaľ ide o malé a stredné podniky a preto chceme navrhnúť, tak ako sme to spomenuli v našej bielej knihe, že budeme konať, aby sme si overili efektívnosť, hodnotili dopady a preto komisia čoskoro zahájí verejné konzultácie v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. A tým pádom sa dostávame na koniec našej rozpravy a prejdeme v ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o jednominútové vystúpenia. Mám sériu žiadosti o slovo a slovo dám vám.